Il presidente. Pán predsedajúci. Dobre popoludne všetkým. Otváram pokračovanie plenárneho zasadnutia. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola schválená, bolo to rozdistribuované. Máte k tomu nejaké pripomienky? Nie, nie sú žiadne pripomienky a tak tým pádom je zápisnica prijatá. Teraz e, tu budeme mať e, predstavenie stanoviska rady, pokiaľ ide o návrh e, Všeobecného rozpočtu rozpočtový rok 2014 nás informovať, že k tomuto nemáme procedúru catch DI, čiže voľné kolo rokovania, alebo nebudú ani akceptované modré karty. Teraz odozdávam slovo pánovi Aldo Mantasovi Rímku na svojej mene rady. Uh, Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Som rád, že vám dnes môžem predstaviť pozíciu rady k návrhu všeobecného rozpočtu pre rozpočtový rok 2014. Je to prvý výročný rozpočet v rámci nového viacročného finančného rámca. Táto pozícia bola schválená radou dňa 2. septembra. Vážený pán predseda, vážený Poslanci a poslankyne, hneď od začiatku by som vás chcel ubezpečiť, že Rada je pripravená spolupracovať tak s parlamentom, ako aj s komisiou počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov, aby sme dokázali zabezpečiť dohodu na všetkých troch stranách ohľadom realistického a vyváženého rozpočtu. Úzka a efektívna spolupráca je v tomto smere veľmi dôležitá. Rada za svoju stranu je pripravená efektívne a konštruktívne spolupracovať. Naozaj veľmi rád vidím, že rozpočtový trialóg, ktorý prebiehal minulý týždeň, konkrétne 3. septembra, bol veľmi pozitívny a veľmi povzbudivý. Predovšetkým som veľmi rád zaznamenal, že Európska rada a Európsky parlament súhlasia s tým, akú vysokú prioritu pripisujeme programom a akciám, ktoré majú podporovať zamestnanosť a rast. Dovolte mi v tomto smere zdôrazniť, že Rada vo všeobecnosti akceptuje sumy, ktoré navrhuje komisia pre návrh rozpočtu na rok 2014 pre všetky prevádzkové výdavky súvisiace s programami v rámci nového viacročného finančného rámca. Rád by som poukázal na to, že všetky zníženia navrhované radou e, v tomto smere sú postavené na detailnej analýze pravdepodobnej implementácie jednotlivých individuálnych programov a aktivít, ktoré sú dotknuté, no a zároveň žiaden všeobecný prístup nebo použitia akýkoľvek všeobecný prístup alebo neodôvodnené škrty. Pozícia rady k tomuto prvému výročnému rozpočtu v rámci viacročného finančného rámca 2014 až 2020 očakáva 242,2 ehm, miliard eur v záväzkoch a 135 v platbách. Bolo to podporené veľkou väčšinou členských štátov. Zároveň by som rád upriamil vašu pozornosť na tri veľmi dôležité prvky, ktoré tvoria základy našej pozície. V prvom rade Rada sa rozhodla, že dá prioritu programom a akciám, ktoré sú nastavené na to, aby sa Európa opäť dostala na kolaje udržateľného a systémového rastu, a to vrátanie špecifických politických oblastí a priorít, ako je zamestnanosť mladých, výskum, Erasmus, podpora malých a stredných podnikov a podpora financovania reálneho hospodárstva. Po druhé, Rada zobrala na vedomie kontinuálne úsilie, ktoré vyvíjajú členské štáty v oblasti konsolidácie svojich rozpočtov. Predovšetkým sme sa sústreďovali na to, aby sme zachovávali administratívne výdavky pod kontrolou, a to v súlade s, domestic- s domestickou alebo domácou politikou členských štátov je veľmi dôležité uplatňovať rozumnú finančnú politiku a správu. Ďalej rada e, ponecháva dostatočné marže v rámci povolených stropov, tak aby sme dokázali sa vysporiadať s neočakávanými situáciami. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, teraz e, sa mi podarilo e, veľmi stručne načrtnúť základné pozície rady a teraz pôjdem k jednotlivým okruhom rozpočtu v rámci piatročného finančného rámca. Začneme jednotkou a síce e, racionálny a e, inkluzívny rast. Rada pripisuje mimoriadne vysokú dôležitosť e, tomuto okruhu, keďže to, to, to zahrňa oblasť, kde sú e, nevyhnutné európske kroky. A európske kroky to majú aj výraznú pridanú hodnotu a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v konteste európskej stratégie EU 2020, najmä v oblasti výskumu, konkurencieschopnosti, podnikania a inovácií v rámci podokruhu 1a a síce konkurencieschopnosť pre rast a tvorbu pracovných príležitostí rada podporuje aktivity, e, ktoré sú zamerané na podporu konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov a zároveň na investície do vzdelávania ľudských, ľudského kapitálu, ľudských zručností a to v rámci programu Erasmus pre všetkých. Škrty, ktoré sa uskutočnili v tomto podokruhu, sa predovšetkým týkali veľkých infraštruktúrnych projektov a to samozrejme súvisí aj s očakávanou absorpčnou kapacitou, no a predpokladá to aj ukončenie predchádzajúcich programov a dokončenie výdavkov škrty a zníženia uplatnené radou v oblasti veľkých projektov ako je ITER a transeurópske siete sú v súlade s tým prístupom, ktorý bol nedávno navrhnutý komisiou aby sme zároveň takýmto spôsobom rýchlejšie začali čerpať prostriedky pre Erasmus e, pre všetkých a pre Horizon 2020 a úspešne začali nový viacročný finančný rámec, aby sme tento frontloading kompenzovali tým, že e, oddelíme niektoré výdavky zamerané na veľké projekty až do neskorších rokov. Rada zároveň sa snažila zabezpečiť adekvátnu úroveň ehm, vyhradených prostriedkov pre platby v oblasti štruktúrnych projektov a preto v rámci podokruhu 1b, a síce ekonomická, sociálna a teritoriálna kohézia, a platobné e, prostriedky by mali naraz o 7,5 v porovnaní s objemom v roku 2013 v súlade so závermi e, Rady z 27. a 28. júna alokácia 6 miliard eur eh, v oblasti iniciatívy Zamestnanosť pre mladých umožní eh, prvé tranže eh, zamerané na čerpanie do európskych regiónov už počas budúceho roku, a to sa týka regiónov, ktoré majú vysoké miery nezamestnanosti mladých. A tieto peniaze budú k dispozícii od januára 2014 čo sa týka okruhu 2, udržateľný rast a národné zdroje, tak tu rada navrhuje stabilizovať úroveň e, prostriedkov v porovnaní e, s rokom 2013 ale v každom prípade rada súhlasí s tým, aby sme mierne e, zvýšili poukázané prostriedky pre trhové náklady a pre kompenzácie v rámci Európskeho polnohospodárskeho garančného fondu. Ďalej, e, zníženia, ktoré boli uplatnené v tomto okruhu, sú distribuované e, medzi Európskym e, polnospodárským fondom pre rozvoj vidieka a zároveň Európskym námorným a rybolovným fondom. Tie sú postavené na postupných, posledných dostupných informáciách a zároveň sú predmetom revízií v závislosti od prezentácie komisie, ktorá e, bude predstavovať e, svoju pozmenenú verziu rozpočtu na jeseň. Okruh 3. Bezpečnosť a občianstvo. Tu e, podporujeme mierne škrty v oblasti jednotlivých poukázaných výdavkov a berieme do úvahy realistické odhady absorpčnej kapacity. V tomto smere rada podporuje e, poukázané prostriedky, ktoré navrhuje komisia v súvislosti s politikou azylu a migrácie. Podporujeme iniciatívy v oblasti ochrany vonkajších hraníc, spravodlivosti, vnútornej bezpečnosti, verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa. Čo sa týka okruhu 4, e, globálna Európa, tak tu rada vytýčila jednotlivé e, jednotlivé úrovne na nižšej alebo tie úrovne sú nižšie, než navrhuje komisia, e, tak aby sme lepšie odzrkadlili minulé skúsenosti a opäť zobrali do úvahy realistickú absorpčnú kapacitu. E, tento okruh spolu s podokruhom 1A, 1B a okruhom 2 je zároveň predmetom e, stanoviska ohľadom platobných prostriedkov, poukázaných platobných prostriedkov, v rámci ktorých rada vyzýva komisiu, aby predložila opravenú verziu rozpočtu, čiže návrh opravného znenia rozpočtu, tak aby aby sme e, zobrali do úvahy znížené prostriedky v jednotlivých okruhoch. Čo sa týka okruhu 5 administratíva, tu e, rada berie na vedomie úsilie, ktoré vyvinuli inštitúcie, aby sa zároveň obmedzili nárasty v ich e, odhadovaných rozpočtoch a to aj v súvislosti s poklesom, znížením celkového počtu zamestnancom o 5 v období 2013 až 2017. V každom prípade ďalšie úsporné potenciály boli identifikované. Rada navrhuje, aby sa tieto prostriedky presunuli, ktoré sú e, zahrnuté v odhadoch jednotlivých inštitúcií a súvisia s úpravami platov a miest e, v období 2012-2013. Rada si myslí, že nie je úlohou e, inštitúcií Európy Európskej únie, aby dopredu očakávali judikatúru Európskeho súdneho dvora. Rovnaký prístup bol uplatnený aj v prípade všetkých decentralizovaných agentúr, v rámci ktorých Rada podporuje porovnateľné zníženie, a to tak v oblasti záväzkov, ako aj platobných a poukazaných platieb a súvisí to s celkovým počtom personálu, a zahrňa to aj agentúry, ktoré sa samofinancujú. Rada, ako opäť je zvykom, nemodifikovala sekciu Európskeho parlamentu tohoto okruhu. Čo sa týka okruhu 6 kompenzácie. Tu e, rada súhlasí s navrhovanými objemami, ktoré, pred, ktoré navrhuje komisia. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, som presvedčený, že pozícia rady ohľadom návrhu rozpočtu pre rok 2014 predstavuje nevyhnutnú rovnováhu medzi potrebou zobrať do úvahy zložité hospodárske prostredie, v ktorom sa členské štáty v súčasnosti nachádzajú a zároveň zabezpečujú sa tým adekvátne prostriedky v európskom rozpočte, tak aby sme to dokázali podporovať nové programy a nové aktivity. Podpora rastu a fiskálnej konsolidácie sa navzájom posilňujú a podporujú. Všetci súhlasíme s tým, akú vysokú dôležitosť a pridanú hodnotu majú tieto programy a aktivity, ktoré sú vykonávané na európskej úrovni. Všetci spoločne podporujeme ich financovanie. Zároveň takto sa vyjadrili aj ministri financií. My všetci sme ale zviazaní cieľmi rozpočtovej disciplíny. Nuž a národné ciele znižovať zadlženie vlád a deficity štátnych rozpočtov. Práve na pozadí týchto rozhodnutí každé ďalšie euro v európskom rozpočte má veľmi výrazný dopad aj na národné rozpočty členských štátov. Je to obmedzenie, ktoré sa týka rovnako nás všetkých Práve preto musíme prioritizovať a hľadať adekvátnu rovnováhu. Musíme na jednej strane zabezpečovať včasnú implementáciu všetkých programov a aktivít na európskej úrovni a na druhej strane sa musíme snažiť obmedzovať deficity národných rozpočtov tak, aby sme dosiahli požadované úrovne. V tomto smere sa plne spolieham na vaše pochopenie a podporu v spojitosti s týmito opatreniami. Vážený pán predsedajúci, poslanci a poslankyne, Rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2014 bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v oblasti podpory hospodárstva. A to tým, že bude fungovať ako istý katalizátor rastu, tvorby pracovných príležitostí a zároveň bude mať pákový efekt aj na ďalšie investície v oblasti podpory ľudského kapitálu a zamestnanosti. Pevne veríme, že tento spoločný cieľ nás bude usmerňovať v rámci našich spoločných diskusí počas nadchádzajúcich niekoľkých mesiacov a pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu ohľadom rozpočtu na rok 2014. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Mister... Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Levandovskému. Pán predseda, pán minister, ctení poslanci. Dnešné rokovanie je dnes pre mňa druhou príležitosťou po trialógu, aby som vyjadril svoje hlboké obavy s eh, návrhom rozpočtu na rok 2014 ze strany Rady. Keď som si prečítal návrh na 2013, tak naše posolstvo bolo jasné. Nemôže tentokrát ísť eh, o rutinu mnohých dôvodov, pretože v súčasnosti fungujeme v osobitnom kontexte pokračovania rokovaní o budúcom finančnom rámci. A je to síce neskôr než zvyčajne, aby sme pripravili najviac od referencií k rozpočtu, ale tiež máme nižšie e, stropy e, v súvislosti s budúcim finančným rámcom. Náš, náš návrh záväzku bolo 6 ale máme teda 1,9 e, miliard eur menej, než potrebujeme tento rok a v platbách je to 8,4 miliard eur menej, než čo potrebujeme na rok 2014. Takže nedá sa jednoducho rutine postupovať a rutine škrtať, pretože preto mám aj trochu obavy z toho, ako pristupuje rada, tradične pristupuje škrta už aj tak z veľmi nízkej úrovne záväzkov v roku 2013 a tie zoškrtala o 240 miliónov a platby o vyššie 1 miliardy. Pričom ja si myslím, že nevidím dostatok logiky v tom odôvodnení rady, pretože v kontexte všetkých tých prísľubov, že by sme mali využiť všetky naše dostupné e, nástroje, aby sme zabezpečili a podporili e, rásť a konkurencieschopnosť v Európe, tento rok a budúci rok, ale škrty sú v štrukturálnych fondoch, to je určite ten nástroj, ktorý práve podporuje konkurencieschopnosť a rast. A najväčšie škrty z hľadiska objemu sú v okruhu, ktorý obsahuje nástroj pre malé a stredné podniky COSME a pre Horizon 2020, čo je v oblasti vedy a výskumu. Tiež e, okruh, ktorý je znížený, je znížená administratívne nákladov pre vedu a výskum a infraštruktúra. To tiež môže byť e, dosť e, ničivé pre tieto jednotlivé programy. A v rámci um, o externej činnosti, keď sa pozrite, čo sa deje okolo Európy, v Sýrii a podobne, tiež tam takéto škrty by mohli byť ničivé pre naše povinnosti voči e, našu vonkajšiemu svetu Európskej únie. Tiež nemôžeme akceptovať e, odôvodnenie vysvetlenie, ale iste potrebujeme maržu pre tzv. flexibility, pre nejaký vývoj, ktorý je neočakávaný v roku 2014. Práve ide o povahu flexibility týchto osobitných nástrojov, aby sme mohli mobilizovať veci aj nad stropom, nielen po hranicu stropu, čiže to nie je dostatočné dôvodnenie um, ehm, neuvoľnenia marže pre budúci rok. A keď chceme neustále znižovať to, čo už aj tak je znížené a už aj aj tak možno neplní treby na rok 2014. To je naozaj varovné, pretože vieme, aký je životný cyklus takých veľkých projektov v Európe že v roku 2013 to ešte nie je koniec projektu, máme M plus 2, máme 2014 ďalší rok a vieme, aké je momentálne situácia, vieme, aká je situácia na pracovnom trhu v Európe, preto si myslím, že mohli by sme naozaj sa posnažiť tentokrát Možno, že naša spoločná schôdza, ktorá sa bude týkať platieb, možno by bolo príležitosťou, aby sme prediskutovali možnosť vývoja v otázkach platieb. A čo sa týka e, dokončenia jednotlivých veľkých projektov e, v Európe, dúfam, že by sme mohli o tomto diskutovať, aby sme zabezpečili financovanie týchto projektov v súčasnej ťažkej situácii v Európe. Toto je naozaj osobitný rozpočet, keďže 95 prostriedkov sú buď tzv. nediferencované výdavky, a len 10 z toho je na nové programy, respektíve v rámci novej začínajúcej finančnej perspektívy. Čo sa týka úpravy miest, áno, je to znížené, ale počkáme na rozhodnutie e, súdu, potom sa tieto prostriedky obnovia. Ehm, tiež, ehm, čo sa týka agentúr, tam je jednopercentné zníženie, to je v súlade s medziinstitucionálnou dohodou, kde sa hovorí, že všetky inštitúcie sa musia snažiť znížiť rost výdavky o 1% a žiadna inštitúcia sa tejto povinnosti nevyhne. Preto žiadam parlament aj ctených poslancov, aby tieto argumenty vzali do úvahy, keď budú pripravovať ehm, čítanie na roz, rozpočtu na rok 2014. Som veľmi vďačný Anne Jensenovej za to, že pripravila aj indikatívny zoznam um, pilotných projektov. Tým sa na, výrazne zjednodušila práca z vyhodnocovania projektov a ďakujem pekne za veľmi dobrú spoluprácu v rámci tohto postupu. A čo teraz potrebujeme? Teraz musíme vziať do úvahy to, čo už eh, vieme, čo sme sa dozvedeli v priebehu tohto roku. A najprv eh, musíme tiež dostať veci do súladu s dohodami na poslednú chvíľu, ktoré sa týkajú frontloadingu alebo backloadingu projektov Cosme Erasmus Horizon 2020. Druhý potom opravný list by mal byť už rutinným pre polnospodárstvo a rybné hospodárstvo. No však ale skúsme byť naďalej optimistickí, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v 21 dní zmierovacieho konania a že pripravíme dobré výsledky. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Teraz má slovo pani Monika Holmajer, spravodajkynia za Európsky parlament. Pán predseda, eh, pán predseda rady, pán komisár, milí kolegovia, všetkým by som sa chcela vyjadriť obecne k rozpočtu. Mám dve, tri poznámky. Prvne sa budem vyjadrovať eh, k návrhu za parlament ja som si to vypočula a tiež to aj rešpektujem, že predsedníctvo rady povedalo, že že veľmi dobre to všetko znizovalo aj všetky škrty. Ja som e, tiež e, na to pozrela, chápem, že e, musí sa zoškrtiť rozpočet, keď aj jednotlivé členské štáty sa ocikajú v ťažkostiach a tiež musia škrtať, ale chcela by som, aby sme v tých škrtoch uplatnili takú logiku, na ktorých sme sa tuto spoločne zhodli. Tu by som chcela aj hneď už poďakovať Anne Jensenovej, ktorá potom bude hovoriť hovoriť eh, potom po mne a chcela by som jej vyjadriť podporu. Čo sa týka samotného rozpočtu Európskeho parlamentu, ja by som mohla povedať toľko, že eh, Európsky parlament je tiež v určitej osobitnej situácii v rozpočte a tiež táto osobitná situácia e, súvisí práve s legislatívnym obdobím, ktorá spôsobuje zvýšenie výdavkov e, vo výške 2,2 a tieto budeme musieť e, zabezpečiť a tiež ale vám, chcela by som vyjadriť poďakovanie za spoluprácu výboru regionov a e, výboru pre HSV aj za jednotlivé rokovania. Celkový rozpočet Európskeho parlamentu naozaj um, šetriacím rozpočtom a predstavuje minus asi 0,3 z výnimkou nákladov na ukončenie legislatívneho obdobia a príchodu Chorvátska. Potom e, v druhom okruhu, čo sa týka jednotlivých inštitúcií, e, chcela by som sa vyjadriť prospech Európskej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, pretože myslím, že to sa už udialo aj počas um, trialógu, že Eh, jednoducho rada nestojí za svojimi skutočnými túžbami, čo sme očakovali od eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť eh, a znižiť rozpočet do, o 1,7 rozpočet pre inštitúciu, ktorá sa ešte len tvorí. To vonkoncom nie je také jednoduché a preto by som bola rada, keby sme teda o rozpočte ešte pre SVČ z pohľadu bezpečnosti aj s, v súvislosti, uvediem len meno Edward Snowden a veci, ktoré s týmto súvisli, budem, súvisia, budeme musieť sa tejto otázke ešte venovať. No a čo sa týka ostatných inštitúcií, musím povedať, že Zatiaľ sme dostatočne nedokončili analýzu a preto by som chcela poďakovať aj rade za to, že sa pristupovala k týmto diskusiám takým pozitívnym spôsobom. A ja dúfam, že ešte budeme môcť ďalej spolu komunikovať, kým sa dopracujeme k rozumným rozpočtom aj pre ostatné inštitúcie. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne pani Holmajer. Teraz má slovo pani Anne Jensen. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá reakcia na e, to, keď som si prečítal návrh rady, bola taká, že som bola veľmi sklamaná. Sklamaná kvôli tomu, že práve v oblasti, ktorá by mohla zabezpečiť rast a rozvoj, tak tu práve znižujeme tie platby, ktoré, ako veľmi dobre vieme, sú už stanovené na takých veľmi nízkych úrovniach, že v podstate Európa bude mať veľké problémy, aby dostala svojim záväzkom už máme úsporný rozpočet zo strany komisie s tým, že tu máme až 5 až 7 niž, menej ako v ten predchádzajúci rok. Komisia už predstavila rozpočet, ktorý bol naozaj úsporný. Rada znížila eh, ten mieru eh, prostriedkov na výskum a rozvoj a nakoniec sa dohodla v parlamente v júli práve na eh, VFR. Bolo dohodnuté, že prostriedky, ktoré budú venované na výskum a vzdelávanie, ako aj inovácie, budú zvýšené do roku 2004 a naozaj je veľká hamba, že rada nedostala svojim záväzkom z júla. Preto je veľmi dôležité, aby parlament práve zabezpečil dostatočné prostriedky v tejto oblasti, tak pre, e, pre túto oblasť, ako aj pre iniciatívu e, mla, pre mládež, e, pre vznik e, pracovných miest. E, pán Levandovský už hovoril o ESVČ, takisto aj o činnosti v rámci Sýrie, potom ten počet utečencov, ktorý stále narasta, ako aj ďalšie nároky, ktoré si toto vyžaduje na náš rozpočet. Ďalej tu máme ďalšie projekty, ktoré je potrebné zabezpečiť ich riadenie. A potom sa dostávame naozaj na také veľmi nízke úrovne, že už nie je možné dostať týmto záväzkom. Vytvárame tu agentúry a všetci veľmi súhlasíme, aspoň za parlament, ako aj komisiu, že je potrebné, aby sme veľmi ostražito sledovali počas rokovaní nad eh, týmto rozpočtom a takisto aj na rozpočtom, ktoré sú venované jednotlivým agentúram. Eh, je to veľmi znepokojivé, všetky tieto prostriedky, ktoré sú venované na rozpočet, je potrebné teraz vedieť, kedy napríklad faktúry sa dostanú eh, na náš spôl, aby projekty mohli byť završené a my sme akceptovali systematicky každý rok, že takéto znižovanie prostriedkov venované jednotlivým členským štátom je už bežnou rutinou. Avšak tento rok sme už mali veľký problém. Komisia mala veľké ťažkosti, aby vôbec vôbec tieto faktúry e, vyplatila a budúci rok e, táto situácia môže byť ešte horšia. Preto nie je tolerovateľné, aby komisia sa teraz e, ocitla v tejto situácii a teda parlament chce zdôrazniť práve otázku platie počas tých nasledujúcich rokovaní, ktoré nás čakajú. Povedala by som ešte toľko, že rokovania, ktoré nás očakávajú, vôbec nebudú ľahké, budú veľmi obťažné a budú spojené práve s rokovaniami ohľadom tohto návrhu opraveného rozpočtu, o ktorom budeme eh, diskutovať o chvíľočku. Avšak ešte raz by som chcela však poďakovať eh, litovskému predsedníctvu, pánovi Rimkonasovi za tú prácu, prípravnú prácu, ktorý ste už predbežne vykonali pred začiatím týchto rokovaní. Myslím si, že spolupráca bude dobrá a plodná a e, u nás e, sa hovorí, že keď chceme, tak e, sa to dá. A ja nemám žiadne pochybnosti, že tá vôľa zo strany litovského predsedníctva tu je. Avšak myslím si, že budete mať veľmi obťažnú situáciu, ktoré budete čeliť. Všetky tie členské štáty, ktoré si budú želať zabezpečiť úspory bez toho, že by zohľadnili reálnu situáciu. Je však potrebné teda sa ubezpečiť, že komisia je schopná potom tieto faktúry naozaj aj preplapiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Jensen. A teraz dám, dávam slovo pánovi Alanovi Lamasurovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda ja budem mať len jednu pripomienku k tomuto návrhu, návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu opravného rozpočtu 2013, pretože vy všetci e, si uvedomujete, že toto všetko je obmedzené tými istými e, obmedzeniami. Je potrebné dodržať e, tú dohodu, ktorú sme dosiahli medzi troma inštitúciami a tento dohod nás vedie k tomu, aby sme 28 vlád a na to najvyššej úrovni dospeli, dostali svojim záväzkom. A pritom ministri rozpoč, rozpočet vôbec toto Eh, dodržujú. V roku 2014, v roku 2013 tu máme škrty práve na tie eh, naše priority, ktoré sme si spoločne stanovili. Vy ste vy, vy, vy, vykonali vynikajúcu prácu, takisto aj naši spravodajcovia, pokiaľ ide o oblasť eh, pomoci s stredným a malým podnikom, Erasmus pre všetkých, pomoc mladým a takisto aj zabezpečenie výskumu, vzdelávania, rastu. A, avšak teraz na čo máme koreper? Uvedome si, ak ten nie je vôbec schopný informovať ministrov rozpočtov ekonomiky eh, ohľadom tých eh, dohôd, ktoré sa eh, prijali na tej najvyššej úrovni. A Či teda tento parlament má dohliadať na to, aby hlavy štátov a vláda museli nemuseli teda eh, sa skloniť pred ministrami pre rozpočet a pre hospodárstvo. My sme mesiace rokovali ohľadom tohto rozpočtu a tá dohoda, ktorú sme dospeli v júli eh, k nej na pôde parlamentu a to veľkou väčšinou, teraz eh, čo s tým urobíme? Teraz by sme mali naozaj ukázať dobrú vieru, aby sme naozaj presne a slávnostne dodržali, splnili tie záväzky, ktoré sme prijali zo všetkých strán. Nebude, nebola to len tak dohoda pre nič, pokiaľ my nedospieme k dohode, ku všetkému. Naozaj musíme dospieť eh, k dohode, k všetkým bodom, tak ako to bolo povedané, pretože naozaj pakty alebo dohody je treba dodržiať. A to isté platí pre návrh opravného rozpočtu, ako aj pre rozpočet na roku 2014. My sme si tento týždeň odhlasovali tú prvú tranžu eh, tých zostávajúcich eh, platieb. Komisia hneď navrhla, aby sme rokovali o tej druhej tranže, o tej druhej etape kým e, formálna dohoda o tejto druhej tráže nebude e, vyriešená zo strany rady, tak ratifikácia VFR 2014-2020 nebude predložená na stôl parlamentu. My sme si totiž to stanovili, že toto konečné hlasovanie ohľadom VFR bude počas siedmých zasadnutí, zajtra by to malo um, sa tomu tiež venovať a potom takisto aj na druhom zasadnutí v oktobri my to kľudne odložíme o jed, jeden ďalší mesiac a prípadne ešte aj potom. Avšak medzi tým budeme mať tripartitné zasadnutie ohľadom platieb. Ja chcem poďakovať litovskému predsedníctvu za to, že principiálne eh, s tým súhlasí, pretože to predchádzajúce predsedníctvo odmietlo. My musíme však vyriešiť naraz všetky problémy za tento rok, za rok 2014. Všetky politické voľby je potrebné urobiť. Toto už sa aj stalo a potom sa môžeme vrhnúť k aplikácii. Ďakujem pekne, pán Lamasúr. No a teraz dám slovo opäť pánovi ministrovi. Nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Rád by som veľmi pekne poďakoval pánovi komisárovi Janusovi Levandovskému, spravodajkyni pani Holmajerovej, Ane Jansen a pánovi predsedovi rozpočtového výboru Alanovi Lamasúrovi za naozaj veľmi zaujímavé postrehy a poznámky. Práve v tomto momente e, si myslíme, že lepšie pochopenie vzájomných pozícií na oboch stranách je rozhodne v našom spoločnom záujme, najmä čo sa týka navrhovaného rozpočtu pre rok 2014. Myslím si, že toto vzájomné porozumenie sa nám podarilo, no a to otvára dvere, aby sme mohli začať s reálnymi rokovaniami ohľadom rozpočtu pre rok 2014 počas nadchádzajúcich mesiacov. No a opäť chcem povedať, že dnešné rokovanie bolo veľmi dobrým východiskom, veľmi dobrým začiatkom v rámci tohoto programu a dáva nám to možnosť začať rokovať. Spolieham sa v tomto smere na podporu komisie, pretože e, komisia v tomto smere už tradične zohráva úlohu nestranného e, spolupracovníka pre obe strany. Tešíme sa na spoluprácu s Janosom Levandovským. No a chcem vás ubistiť a ubezpečiť, že litovské predsedníctvo rady urobí všetko, čo je v našich silách, aby sa nám podarilo dosiahnuť pozitívny výsledok. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť no a zároveň by som chcel zaželať Európskemu parlamentu veľa úspechov a všetko dobré pri skúmaní našej pozície počas nadchádzajúcich týždňov no a tešíme sa na naše rokovania v oktobri a novembri. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí vám predsedajúci. Týmto uzatváram diskusiu k tomuto bodu programu No a prechádzame ďalej. Ideme k správe Giovanniho Laviu. Navrhoprávneho rozpočtu číslo 2